Liebe Kolleginnen dear colleagues, please take your seat. Posadte sa prosím. Eh, hneď začneme so schôdzou. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, herzlich... Drahé kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam na druhej časti dnešného zasadnutia výboru. Hneď na úvod e, uvediem bod 7 programu schôdze. Dnes máme príležitosť absolvovať výmenu názorov s ministrom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva počas e, súčasného fínskeho predsedníctva teda pána Lepu z Fínska, ministra polnohospodárstva. E, srdečne vás vítam, pán minister, predseda rady. E, sme naozaj plní očakávania ako výbor Agri v Európskom parlamente, pokiaľ ide o priority, ktoré má fínske predsedníctvo v oblasti poľnohospodárstva, predovšetkým pokiaľ ide o budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky, pokiaľ ide o finančné výhľady, prognózy. A takisto je určite záujem aj na medzinárodných obchodných dohodách Mercosur a iné. Myslím, že to sú body, ktoré silne rezonujú, sú prioritné z nášho pohľadu. A ja hneď odovzdám slovo vám, pán minister, aby ste mohli predstaviť vaše priority. Potom ako kolegyňa a kolegovia vedia, budú mať priestor koordinátori v rámci prvého kola, potom prvé kolo odpovedí a potom ďalší kolegovia, ktorí sa prihlásia. Pán minister, máte slovo. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun... Vážený pán predseda, vážení poslanci výboru Agri, Skutočne mi potešením, že si ma vypočuje váš výbor ohľadom cieľov vášho predsedníctva a aké máme úmysly. Dialóg medzi jednotlivými európskymi inštitúciami je dôležitý. Toto vypočutie je podľa mňa skvelým príkladom konštruktívneho dialógu a otvorenosti hodnôt, ktoré chceme propagovať eh, v EÚ počas nášho predsedníctva. Ako zástupcovia, ktorí volia občania, eh, vyplníte dôležitú úlohu ako obhajcovia záujmu občanov a našich spoločných európskych hodnot a vašu prácu si mimoriadne cením. Fínsko má skvelú skúsenosť spolupráce s Európskym parlamentom preto s veľkým záujmom očakávam dnešnú diskusiu, vaše otázky. Vážené poslankyne, poslanci, najskôr by som vám rád povedal pár úvah ohľadom priorít prebiehajúceho fínskeho predsedníctva. Budem sa sústrediť na tie témy a okruhy, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto výboru. Fínske predsedníctvo sa deje paralelne s obratom v rámci inštitúcií. Ako viete, napríklad dochádza k ukreovaniu nového parlamentu, komisie, rok sú to rokovania o viatočnom finančnom rámci, Brexit, to všetko priniesie nové výzvy. A sú to náročné výzvy, hlavne pokiaľ ide o časový harmonogram. Počas predsedníctva chceme podporovať boj proti klimatickým zmenám, ako aj naše spoločné základné hodnoty a právny štát. Okrem toho chceme posilniť bezpečnosť a konkurencieschopnú a sociálne koheznú Európsku úniu. Naše predsedníctvo sa riadi zásadami otvorenosti, dôvery, dobrej správy veci verejných a udržateľnosti. Fínsko je prvým predsedníctvom, ktoré do praxe zavedie nový strategický program Európskej rady pre EÚ, ktorý bol schválený v júni. A to je možné vidieť e, na programoch tak formálnych ako neformálnych zasadnutí rady. Stené poslankyne, poslanci, na stole sú veľké dôležité otázky, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, na ktoré by sme radi dali odpoveď. Viadročný finančný rámec EÚ je dôležitým prvkom, momentom a bude to mať e, dopad aj na reformu SPP. Dosiahnutie rovnovážneho rozhodnutia ohľadom viacročného finančného rámca, ktorý zohľadní nové výzvy, ako aj tie tradičné politiky, bude patriť v skutku k tým našim najdôležitejším úlohám. Boj proti klimatickým zmenám si od nás vyžaduje robustné opatrenia. Budeme sa snažiť dosiahnuť dohodu ohľadom dlhodobej klimatickej stratégie EÚ počas nášho predsedníctva Budeme sa snažiť nájsť spoločné pôdu e, medzi členskými štátmi ohľadom toho, ako môže EU dosiahnuť e, cieľ nulových emisí, čistých nulových emisí do roku 2050. Z tejto súvislosti v Helsinkách na koniec tohto mesiaca prebehne neformálna rada Agri, kde sa bude hovoriť o zachytávaní uhlíka do pôdy to je jedna z kľúčových opatrení, ktoré môžeme podľa nás lepšie využiť na to, aby sme znižovali tie čisté emisie v rámci polnospodárstva, čisté emisie CO2. Toto chceme riešiť počas diskusie ministrov polnospodárstva v Helsinkách. Takisto chceme podporovať diskusiu ohľadom toho, ako istá časť SPP by mohla pozbudiť polnospodárov k príjmaniu alebo realizovaniu takých aktivít, ktoré by viedli k ukladaniu, ukladaniu uhlíka v poľnohospodárstve. Samozrejme, zachovanie biodiverzity je v záujme na všetkých, v záujme na ako takého. Spoločná poľnohospodárska politika je stredobodom európskej spolupráce. Prostredníctvom nej dokážeme zabezpečiť živobytie európskym poľnohospodárom. priateľné ceny pre spotrebiteľov, trhy, ktoré sú v rovnováhe a vo všeobecnosti zabezpečiť európsku potravinovú bezpečnosť vo všetkých kútoch únie. Naša základná úloha, potravinová produkcia, nemôže byť ohrozená. Musíme sa postarať o ziskovosť európskeho poľnohospodárstva, musíme zohľadniť medzinárodnú konkurenciu. Účel budúcej reformy SPP je zabezpečiť, aby plnospodárstvo bolo udržateľnejšie tak z pohľadu životného prostredia, ako aj plnospodárov. Odke, nakoľko dosiahnutie pokroku v reforme SPP je jedna z najdôležitejších záležitostí nášho predsedníctva, rád by som sa teraz pustil troška podrobnejšie do našich cieľov. Budeme sa snažiť dosiahnuť čo najväčší pokrok v rokovaniach v prípade, že to situácia dovolí, budeme e, sa snažiť o dosiahnutie všeobecného smerovania na rade ohľadom reformy SPP. Predsedníctva, ktoré predchádzali Fínskemu, odviedli v tomto ohľade skvelú prácu. Každopádne na rade potrebujeme dodatočné diskusie, hlavne pokiaľ ide o zelenú architektúru SPP a pokiaľ ide o nový model realizácie, uplatňovania, vykonávania Budeme sa snažiť nájsť e, kompromis počas nášho predsedníctva. Chcem, aby poľnohospodárstvo bolo vnímané ako súčasť riešenia pri boji proti klimatickým zmenám. A toto je potrebné vnímať aj v rámci budúcej politiky poľnohospodárstva. Zásada zjednodušenia je dôležitá časť reformy SPP a je treba ju zohľadňovať vo všetkých fázach až po fázu implementačnú, takisto je dôležité zohľadniť rôzne podmienky v členských štátoch a tu si myslím, že nový model vykonávania poskytuje príležitosti v tomto ohľade. Chceme, aby ponospodári mali jednoznačný prehľad a obraz o tom, čo prináša budúcnosť a preto by som chcel, aby komisia predložila svoje návrhy ohľadom prechodného obdobia pre SPP čo najskôr, No, dúfam, že budeme môcť e, rýchle spolupracovať s Európskym parlamentom ohľadom návrhov, ktoré sa týkajú prechodného obdobia, tak aby pravidlá, ktoré majú byť uplatňované od roku 2021, boli jasné tak pre poľnohospodárov, ako aj členské štáty. Pán predseda, vážené poslanky, poslanci, Fínsko e, vždy bolo aktívnym aj v otázkach lesného hospodárstva a týka sa to aj nášho predsedníctva Stratégiu EÚ pre lesy považujeme za veľmi dôležitý nástroj e, v snahe o konzistentnejšiu politiku, ktorá bude mať dopad na lesy. Teraz sa nachádzame v procese plánovania novej stratégie pre lesné hospodárstvo na obdobie po roku 2020. Vynasnažíme sa maximálne tak, aby nová stratégia bola efektívnejšia ako predtým Parlament tradične bol už aktívny, teda pokiaľ ide o stratégiu pre lesné hospodárstvo a pre lesy a ja verím, že tomu tak bude aj v budúcnosti. Situácia svetových lesov, to je dôležitá, aktuálna téma. Počuli sme veľmi znepokojujúce informácie, novinky ohľadom lesov horiacich v Brazílii, pralesov. Aj inde po svete sme boli svetkami požiarov, ktoré prepukli v lesoch za tými brazilskými horiacimi lesmi sú viaceré faktory. Treba e, si ozrejmiť, že rozširovanie poľnohospodárských oblastí je jedným z tých faktorov. Ja beriem tieto veci vážne a fínske predsedníctvo sa zaviazalo, že bude na EU úrovni e, spolupracovať tak, aby napravilo situáciu. EÚ ponúklo Brazílii pomoc e, pri hasení požiarov. Čo je ale dôležité, je každopádne zabrániť pokračovaniu odlesňovania aj do budúcnosti. Komisia prezentovala oznámenie o svetových lesoch a o odlesňovaní v júli a táto, toto oznámenie má ústrednú úlohu. V oznámení sú tie hlavné aktivity EÚ smerom k ochrane svetových lesov. Oznámenie nám poskytuje zároveň aj možnosť e, podporovať komplexným spôsobom jednotlivé aktivity, posilniť udržateľné používanie a riadenie lesov ako aj obnovu lesov. Cieľom Fínska je vypracovať návrhy záverov rady počas svojho predsedníctva. Ste na poslankyne poslanci. Počas nášho predsedníctva na úrovni rady veľmi pozorne sledujeme aj prebiehajúce medzinárodné obchodné rokovania a sledujeme aj situáciu na trhoch, polnohospodárských trhoch. Na júlovej rade pre poľnohospodárstvo a rybolov sme hovorili o obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom. Dohoda ukazuje, myslím, že EÚ je schopná podporovať systém, kontrolovaný systém medzinárodného obchodu, ktorý vychádza z pravidel rules-based. E, v súčasnej situácii medzinárodného obchodu je takáto dohoda všetko len nie e, samozrejmá a ekonomická dôležitosť takejto dohody je e, významná. Táto téma generovala značnú diskusiu v rámci členských štátov aj medzi občanmi, predovšetkým dopady na polnospodársky sektor odvetie polnospodárstva v Európe, ktoré plynú. Z toho teda plynú aj isté obavy. Brazílske požiare v Ralesi, tak e, tam e, sa to viaže takisto k otázkam ohľadom dohody s Mercosurom a takisto otázkam, ktoré sa týkajú vylesňovania, teda, teda straty lesa v amazonskom pralese. Je nevyhnutné v tomto ohľade zvažovať aj sektory, ako je hovedzie, ako je cukor, výroba cukru a tak ďalej. Budeme sa na to veľmi pozorne zameriavať. Snažíme sa takisto posilniť spoluprácu a transparentnosť v otázkach SPS. Chcel by som pripomenúť, že model konania EÚ sa nezmení. Tie výrobky, ktoré sú dovážané sem k nám, musia aj do v budúcnosti splňať požiadavky SPS, ktoré stanovila EÚ. Nebudeme tu pristupovať k žiadnym ústupkom. Dohoda obsahuje aj časť, ktorá sa týka udržateľného rozvoja a takisto záväzok e, smerom k implementácii Parískeho dohovoru. To dáva možnosť zredukovať odlesňovanie v prípade, že nadobudne tá dohoda účinnosť a všetky tie požiadavky musia splniť obe zmluvné strany. Európsky polnospodár produkuje vysokokvalitné potraviny a robí tak zodpovedným spôsobom. V budúcnosti každopádne by som e, privítal robustnejšie kroky smerom k posilneniu sebestačnosti EÚ, pokiaľ ide o bielkoviny a bielkovinové plodiny. Tým pádom by sa náš e, produkčný reťazec stal udržateľnejším. Počas predsedníctva budeme zároveň aj veľmi úzko sledovať africkým rozšípaných, ako sa e, situácia vyvíja. Rozšírenie tejto choroby e, v Číne a mm, na ďalekom východe e, sa udial veľmi dramatickým spôsobom a my tieto veci riešime, máme ich na stole a budeme to riešiť aj v septembri počas stretnutia šéfov veterinárnych správ v Helsinkách. Chcem sa poďakovať parlamentu za to, že podporovali blahobyt zvierat, alebo teda dobré zdravotné podmienky životné podmienky. Takisto ste urobili veľa v antimikrobiálnej rezistencii. To sú dve dôležité témy e, v snahe rozvinúť udržateľný, udržateľnú polnospodárskú produkciu. Takisto otázka prepravy živých zvierat, to je veľmi dôležité. E, živé zvieratá, živý dobytok, e, tie sú prevážané na dlhé trasy po celej Európe, často pri vysokých teplotách, ktoré prekračujú povolené limity a často sú to veľmi obmedzených podmienkach, veľmi na malých priestoroch, kontajneroch. To nemôže pokračovať. Antimikrobiálna rezistencia to je globálna hrozba. E, spomalenie tohto javu je mimoriadne dôležité. Je dôležité, aby EÚ mala aktívnu úlohu v rámci medzinárodných fór, tak aby sme zabezpečili pokrok v tejto veci. Pán predseda, vážení poslanci, toto boli e, v zásade tie hlavné priority fínskeho predsedníctva v oblasti polnospodárstva a lesného hospodárstva. Rád by som sa vám opäť poďakoval za túto možnosť zúčastniť sa tohto vypočutia a teraz sa e, teším s veľkým záujmom na diskusiu a na vaše otázky. Ohľadom nášho spoločného cieľa a síce udržateľného poľnohospodárstva, udržateľného lesného hospodárstva, a zlepšenia situácie našich plnohospodárov. O tom bude tá diskusia. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne, pán minister, za predstavenie vašich priorít. To bol istý väčší výpočet. Želáme vám veľa šťastia pri naplňaní vašich cieľov v nadchádzajúcich mesiacoch. Začíname teraz kolom koordinátorov. Ako prvý Herbert Dorfman na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán minister, za to, že ste dnes po obede prišli medzi nás, aby ste nám predstavili vaše predstavy o predsedníctve rady. Myslím, že ciele novej spoločnej polskej politiky, tam sa do veľkej miery stotožňujeme. Hlavne v otázke, ako zjednodušiť polnospodárskú politiku pre polnospodárov, ale aj pre správy, pre administratívy to je naozaj značná výzva. Myslím si ale, že dôležitá úloha, ktorá padá podľa mňa na predsedníctvo, je otázka viacročného finančného rámca MFF. Návrh, e, ktorý v tejto chvíli leží na stole, pokiaľ ide o oblasť polnospodárstva, to nie je uspokojivé z môjho pohľadu uspokojivejší návrh by sme dostali len v tom prípade, že by celková suma, celková čiastka viacročného finančná rámca išla hore. Predovšetkým považujem za povážlivé, že sú tam iné krátenia, silnejšie krátenia v rámci prvého a druhého piliera. Druhý pilier utrpel viac. A tu by ma zaujímal váš názor. Práve Fínsko, ktorá je krajinou, kde druhý pilier zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože máte veľa plnohospodárskej pôdy, ktorá je obrábaná a ktorá je obrábaná teda v ťažkých situáciách alebo v ťažkých klimatických podmienkach. A práve tu sa núkajú príležitosti v rámci druhého piliera, tie sú dôležité. V plnej miere sa stotožňujem s vašimi vyjadreniami ohľadom stratégie lesného hospodárstva. Asi viac ako rok dozadu sme z tohto výboru absolvovali cestu v strednej časti pracovnú cestu v strednej časti Fínska a pozreli sme sa na spôsob, ako funguje lesné hospodárstvo. Bolo to naozaj pôsobivé. Ukázali ste nám, ako sa dá realizovať lesné hospodárstvo udržateľným spôsobom a práve si myslím, že lesné hospodárstvo musia spájať dohromady ochranu a udržateľnosť. Je nevyhnutné to robiť rozumne udržateľne. E, už mi čas e, končí a jedna vec, ktorú ste možno nespomenuli, možno to nepadá úplne do vašej kompetencie, ale predsa len e, veľké, veľké dravce. To je téma, ktorá je vo Fínsku veľmi palčivá. Pred súdnym dvorom beží akorát konanie, ktoré sa týka Fínska Čakáme výsledok o pár týždňov. Vnímate tam spolu s ďalším ministrom životného prostredia postúpiť takúto tému na úroveň rady? My už celé roky o tom hovoríme a upozorníme na to aj zodpovedný komisár e, nespravil s tým nič, nechal to tak bokom a myslím si, že budeme toto vec musieť riešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolega Dorfman, poprosím vás, ak to pôjde, sa držať viac menej tých časov, tých dvoch minút lebo pán minister bude musieť potom odísť kolega De Castro. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem pán minister Lepa, ďakujem za túto možnosť eh, diskusie. Budem eh, stručný eh, do tých dvoch minút. Povedali ste, pán minister, že reforma, ktorú predložila komisia, komisár Hogan, mala zabezpečiť väčšiu udržateľnosť spoločnej polnohospodárskej politiky zabezpečenie udržateľnosti SPP, teda posilniť e, opatrenia životného prostredia a stimulovať tých dobrých polnospodárov. My samozrejme sa stotožňujeme s cieľom, ktorý ste spomínali, a to je zjednodušenie, zjednodušenie teda tej reformy, uplatňovanie a zredukovanie byrokracie pre polnospodárov. Otázka, ktorú na vás smerujem, hovoríte, tvrdíte, že tieto ciele e, boli dosiahnuté v rámci reformy, e, ktorou sa máme teraz zaoberať. E, považujete za vhodné ponechať e, všetku tú zodpovednosť na členské štáty, rozhodnúť, čo a akým spôsobom riešiť, ako intervenovať? Je to skutočne pozitívne z pohľadu životného prostredia, z pohľadu zjednodušenia? Nemyslíte si, že ide skôr o opätovné zoštátnenie, znárodnenie SPP, respektíve také riziko, že sa znárodní, že sa vytvoria deformácie a takisto, že budú nejakým spôsobom ovplyvnené negatívne tie intervencie, zásahy. Z tohto pohľadu formulujem teda takúto ďalšiu otázku. Takisto je nevyhnutné mať prechodný akt. My sme o to požiadali komisára. Je jasné, že takáto reforma nemôže byť spustená alebo vstúpiť do platnosti 1. januára 2021. Nebolo by hodné, keby počas vášho predsedníctva ste predložili nejaké legislatívne úpravy prechodné, ktoré zabezpečia istotu pre poľnohospodárov, ktoré predlžia súčasnú SPP. Ďakujem. Dank, Ďakujem pekne, kolegyňa Miller. Vážený pán predseda, eh, milý pán Ehm, minister, ďakujem pekne, že ste dnes zavítali medzi nás a vedete e, s nami túto diskusiu. Vkladáme veľké nádeje do fínskeho predsedníctva rady, pretože vieme, že pracujete veľmi štruktúrovane so zameraním sa na dosiahnutie cieľov. Samozrejme, VFR je dôležitá oblasť. E, Brexit, vieme, tam je ešte veľa neznámych. Každopádne to bude e, určite aj témou SPP. Ďakujem aj za to, že ste povedali, že sme za výrobu potravín v Európe samotnej, pretože to chcú aj naši poľnohospodári. Potrebujú možnosť dobre vedieť veci naplánovať, potrebujú zjednodušenie, neopätovnú eh, nacionalizáciu. To je veľký kumš, neviem, či sa nám to podarí e, zavládnuť, pretože vieme, že máme do e, činenia e, s krajinami, s prepojenými platbami a sú tam určité problémy. Ďalšia oblasť, ktorá je pre mňa dôležitá, je oblasť lesníctva. Mal som možnosť spolupracovať na vytváraní ostatnej stratégie a pochádzať aj vy z krajiny, kde les je veľký, má veľký e, význam a vidíme tu teraz rozprávu o lesoch v súvislosti s ochranou e, pred klimatickými e, zmenami. Len veľké lesné porasty e, môžu e, nám zabezpečiť zniženie CO2. Potrebujeme tieto veci zapísať aj niekde do legislatívy, aby lesníci mali aj v tomto smere svoju istotu. O čo sa ešte snažím, čo ma zaujíma, je dohoda s Mercosurom. Viem, že sa aj vy o to snažíte, ale chcem upozorniť predsa len na to, že aj v Bolívii eh, bolo prikázané klčovanie lesov a my sa teraz zameriavame najmä na Brazíliu, takže aj tam treba eh, upriamiť eh, pozornosť. COP22 Ciele musia byť dodržané, takže to je veľká záležitosť postarať sa o riešenie týchto veľkých lesných požiarov. Ďakujem pekne a teraz dám slovo kolegovi Hojzlingovi. Ďakujem, pán minister, ďakujem, že ste medzi nás prišli. Čo ne nemôžeme urobiť. A mal som taký dojem, že e, to takto e, pôjde. E, business as usual, niečo len zmeniť na SPP. No už nie, tak to nejde, potrebujeme radikálne nový prístup. A dúfam, že aj nový komisár príde s novým prístupom, najmä pokiaľ ide o problematiku klímy, o problematiku biodiverzity. Tento návrh pána komisára Hogena vôbec nie je dobrým návrhom, ako sa posunúť ďalej. To treba takto jasne pomenovať. A a povedať, ehm, a teda treba si uvedomiť tú dramatiku, že klimatické zmeny ehm, postúpili, máme výpadky ehm, v žatvách v Nemecku vzhľadom na klimatické zmeny a je naozaj neskutočné, že máme stále v e, popredí SPP, ktorá rozdeľuje v prvom pilieri 60 finančných prostriedkov bez akýchkoľvek podmienok, že udelujeme peniaze podľa hektárov hektárových eh, ploch. Tam musíme urobiť radikálne zmeny. Dúfam, že eh, tieto eh, ciele SPP mm, teda treba si uvedomiť, že ciele SPP neobsahujú trvalo udržateľné ciele musíme si uvedomiť aj, mm, aké sú cieľe Európskej únie. Len veľmi vágne ste sa vyjadrili k Mercosuru, import soje a mesa a ich obmedzenia vzhľadom na to, čo sa deje v Brazílii, by sme aj nad takýmito vecami sa mali e, zamyslieť. Sú to naozaj len e, všeobecné frázy na e, tému ochrana životného prostredia, trvalá udržateľnosť. Nemôžeme predsa robiť obchody s ľuďmi, ktorí pália vlastné lesy. By sme sa predsa museli hambiť ako Európania uzavrieť s takýmito ľuďmi do dohodu a k e, vašim slovám, pani Müller, povedali ste, že len obospodarované lesy e, pomáhajú pri e, chovaní CO2. To nie je pravda. Musíme Eh, mať k dispozícii. Eh, lesy potrebujeme lesy nielen pre eh, cieľe lesného hospodárstva, potrebujeme trvalé, udržateľné lesné porasty a vidíme aj v Nemecku, čo sa deje, odumieranie lesov 2.0 novej generácie. Mnohé veci už nie sú udržateľné, takže potrebujeme pracovať na tom, aby les bol trvalo udržateľným, aby sme ho nevideli len ako zdroj, ktorý uchová CO2. Ďakujem pekne, kolega Dávid. David má teraz slovo. Vážený pán minister, v celom rade európskych krajín je problém s nepriaznevou vekovou štruktúrou pracovníkov v poľnohospodárstve. Toto okrajové zmínil no, Chcel by som sa opýtať, už ste sa o tom zmienili, akými nástrojmi by ste chceli dosiahnuť zlepšenie tohto stavu. A druhá otázka sa týka už zmienených požiarov v Brazílii. Akými nástrojmi e, môžeme podľa vášho názoru prispieť k lepšeniu tejto situácie? Ďakujem. Vielen Dank, e, Jörgil. Ďakujem pekne, e, kolega Jörgil za pani kolegyňu McIntyre. Ďakujem pekne pán predseda. E, vieme, že článok 30 e, ustanovuje, že SPP e, chceme dosiahnuť. Myslíte si, E, teda, že by sme e, mali posúdiť, či tieto e, ciele sa vôbec dajú dosiahnuť, pretože je veľa cieľov, ktoré sa nedosiahli a skôr, než sa pôjde ďalej s týmto balíčkom, mali by sme mať k dispozícii takéto posúdenie. So záujmom som si vypočul vaše príspevky k ochrane základných ľudských práv. Polska pozícia k návrhu rozpočtu, k uzneseniu o návrhu rozpočtu e, zostáva aj naďalej skeptická. Polsko zdieľa názor Eh, právneho odboru eh, rady, že toto stanovisko nie je v súlade eh, s zmluvou fungovaní EÚ ani s článkom 7 a preto si Polsko myslí, že by sa to malo zmeniť. A ešte jedna vec. Aký máte postoj, pán minister, k zvyšovaniu cieľ colných kvót e, pri pre e, vidiecké oblasti. Hovorím tu teraz o kohezných fondoch. Ďakujem. Ďakujem. Kolega Flanagan, toho práve nevidím, kto bude za GUE hovoriť? Nikto? Dobre, pán minister. Herr Minister, dann könnten wir. Pán minister, takže by sme vlastne mohli začať s prvým kolom vašich odpovedí na otázky. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem aj za tieto otázky vlastne akési posolstva v rámci týchto otázok. To sú veľmi e, závažné veci. Vo svojej prezentácii som vám povedal, že som tu, aby e, ste ma vypočuli, aby som si tiež vypočul e, aj vás, čo vás trápi. Začnem s niekoľkými pozorovaniami. Potrebujeme skutočné zjednodušenie a Fínsko je za zjednodušenie zjednodušenie. Bojovali sme ne v mnohých reformách a zatiaľ k mnohým nedošlo. A teraz je na čase, aby sa zo slov stali činy a preto eh, sme za zjednodušenie najmä v každodennom živote poľnohospodárov a výrobcov a chceme prispieť k zjednodušeniu aj na administratívnej úrovni. Viacero pripomienok tu odznelo k viacočnému finančnému rámcu. Ďakujem čo je dôležité, máme tu vlastne e, E, sumár toho, čo vyžadujeme od výrobcov a čo ponúkame. A toto je fínske e, e, stanovisko, stanovisko fínskeho predsedníctva. Viac som, viackrát som to už spomenul aj verejne. Nemôžeme mať zvýšené požiadavky a znížené platby. To musí byť vlastne celé vyvážené tento, tento e, rámec v e, prvom pilieri. Prvý pilier je e, silnejší a v druhom pilieri musíme teda dokázať v viacerých štátoch vybudovať systémy stimulov pre zúčastnené strany a pre poľnohospodárov, ktorí nimi budú zaviazaní. A musíme samozrejme zohľadniť lepšie aj no, situáciu v jednotlivých členských štátoch. Niin totesin tuossa avauksessa, Takže pri financovaní je korektnosť a spravodlivosť kľúčová. E, to bola aj v mojej prezentácii otázky financovania. E, sú prioritou fínskeho predsedníctva je jasné, že je tu neistota ohľadom Brexitu a to vyvolala neistotu ohľadom viazočného finančného rámca. Je samozrejmosťou, že toto musíme zohľadniť e, v našich prípravách. My sme sa pripravovali a zvažovali sme, už vopred zvažovali sme rôzne scenáre ohľadom Brexitu. Prvý scenár bol Brexit v súvislosti s vianočnou finančnou rámci a ako náhle budeme vedieť, čo sa udeje, teraz ešte nikto nevie, čo sa udeje, ale keď budeme vedieť, čo sa udeje, tak budeme mať rôzne scenáre, alternatívy, ktoré sme vypracovali, budeme mať za seba už tú základnú prácu a potom sa už uh, uh, budeme zaoberať iba tou alternatívou, ktorá súvisí s tým scenárom, ktorý sa zrealizuje. Lesníctvo je veľmi dôležité a reforma lesného hospodárstva je dôležitá. Ja som podstate taký človek z lesa, vyrastal som v lese, poviem to rovno. A mm, chcel by som k tomu ešte povedať, že 70 povrchu Fínska pokrývajú lesy. Takže ja svoje lesy poznám. Skôr ako sa pustím do strategických otázok, chcel by som povedať, že môžeme a mali by sme konať takým spôsobom, aby sme ochraňovali lesy. Sú tu rôzne otázky a rôzne problémy. Všetky súvisia s lesom. Poprvé, lesy majú veľký dopad na uskladňovanie uhlíka. Čím väčšia zalesnená plocha, tým viac uhlíka zachytíme. To sú zákony prírody. Všetko, čo je zelené, zachytáva uhlík. A lesy sú zelené. To je veľmi dôležité. A po druhé, keď využívame lesy udržateľným a zodpovedným spôsobom, tak e, e, v podstate môžeme nahradiť e, produkty neobnoviteľného neobnoviteľných surovín produktami z dreva. A Európska únia chce byť uhlíkovo neutrálna. Musíme mať čisté nulové emisie, musíme sa stať takýmto regiónom. Ak to chceme dosiahnuť, tak sa jednoducho musíme vzdať využívania neobnoviteľných zdrojov. Nové technológie, inovácie, biotechnológia, obehové hospodárstvo, to všetko musíme zaviesť. A udržateľná správa lesov a e, produkty e, e, Um, lesa sú dôležité. Les je dôležitý aj pre ochranu biodiverzity. Všetky tieto ciele sa dajú dosiahnuť spoločne. Pod tou istou kapitolou. Nejdu proti sebe. Lesy sú naozaj pre mňa zásadné. A navyše, samozrejme, lesy majú aj obrovský hospodársky význam a to v mnohých aspektoch. To znamená aktualizácia stratégie lesného hospodárstva po roku 2020. Na to sa pripravujeme. Sektor lesníctva bude kľúčovým sektorom, ak chceme zlepšiť biohospodárstvo, zvýši to ekologické polnohospodárstvo, e, zvýši to našu konkurenciu, schopnosti dávať tovačie príležitosti vidieku. Rada vyzýva komisiu, aby pripravila novú stratégiu pre lesné hospodárstvo po roku 2020, takú, ktorá bude koherentnejšia e, buď e, z environmento socioekonomického pohľadu. Musíme zohľadniť využitie, využívanie lesov v Európe aj na medzinárodnej úrovni. Fínsko ako predsednícka krajina chce dať príležitosť e, na diskusie na túto tému na oktobrovej rade. Už sme dvakrát diskutovali na túto tému. Prvá diskusia bola hneď na začiatku eh, v júli mali sme bioekonomickú konferenciu v Helsinkách vo Fínsku, kde bolo 400 medzinárodných účastníkov. Bolo to naozaj veľkolepé podujatie a včera sme mali stretnutie EU Eh, šéfov eh, lesnej správy a eh, bude mať viac takýchto podujatí v budúcnosti. Otázka, či dokážeme dosiahnuť ciele SPP, ak dáme väčšiu právomoc členským štátom. Ja si myslím, že by sme mali vybudovať taký systém, ako ho navrhuje komisia, tak aby strategické plány sa realizovali členskými štátmi a aby boli revidované, aby nad tým dohľadala komisia, ktorá zabezpečí to, že strategické ciele, ktoré si stanovíme na európskej úrovni, sú, sa dosiahnu. Tak to má fungovať. Ja plne súhlasím s tým, kto povedal, že produkcia potravín musí byť v centre reformovanej SPP ja by som povedal, že to je naozaj ohnisko, to je to centrum SPP. Všetko sa točí okolo toho. Poľnohospodárstvo je tu na to, aby produkovalo potraviny. A na to musíme trvať. Mám obavy ohľadom Brazílie, Bolívie a mnohých ďalších častí sveta, kde horia lesy. to je veľký krok vzad. V žiadnom prípade to nie je užitočné. Musíme hasiť tieto požiare, ale predovšetkým musíme robiť prevenciu, musíme zabrániť vzniku lesných požiarov, musíme využiť osvedčené postupy, ktoré členské štáty majú, musíme zvýšiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Aj čo sa týka prevencie vzniku požiarov, e, musíme e, mať dobrú lesnú správu. Ale je pravdou, že Teraz venujeme pozornosť Brazílii. Ale problém e, poznáme aj z iných oblastí sveta, nielen z Brazílie. E, počujeme, že počúvame, že potrebujeme radikálne zmeny e, na realizáciu reforiem a dosiahnutie našich cieľov. Treba mať na pamäti, že sme medzinárodným aktérom na medzinárodných trhoch Chceme spraviť náš podiel udržateľnej produkcie potravín. To je náš cieľ. A táto reforma SPP, ktorú pripravujeme, podľa mňa je riešením na tento problém. Prináša zmenu ktorú chceme dosiahnuť spolu, ale musí to byť udržateľné v rámci všetkých troch pilieroch, ekonomicky, spoločensky aj environmentálne. Tomu sa hovorí udržateľný rozvoj. Takto sa musí mať udržateľnosť našej činnosti. Dohoda Mercosur je dohoda, ktorej sa nikto len tak ľahko nevizuje. musí byť dodržiavaná a obsahuje obmedzenia. Obmedzenia, ktoré sa musia dodržiavať. Inak to nejde. Nepodpisujeme dohody za každú cenu. Podpisujeme dohody, ktorých plnenie sa musí monitorovať, sledovať a ktoré sa musia implementovať. Mám ruoteliini, omaan rooliini, mutta haluan kommentoida paria potom tu zazneli otázky, ktoré sa netýkajú mojej problematiky, ale predsa by som sa k ním chcel vyjadriť. E, zlá situácia pornohospodárov. V ťažkej situácii sú polnohospodári všade, takže musíme zlepšiť situáciu poľnohospodárstve musíme zabezpečiť korektne fungujúce trhy. Parlament odviedol vynikajúcu prácu, za ktorú vám ďakujeme, pretože je to pre mňa veľmi dôležité. E, spadá to aj do mojej politickej oblasti. Musíme mať spravodlivejšie trhy. Je to dôležité, ak chceme mať e, ziskovú produkciu. A spoločná poľnohospodárska politika musí poskytovať stimuly pre ziskovú polnohospodárskú produkciu. Na záver mi dovolte reagovať na to, či sme vyhodnotili SPP. No, vyhodnocujeme ju ten návrh reformy SPP obsahuje aj hodnotenie a monitoring. Jednoducho musíme monitorovať plnenie stanovených cieľov. Čo sa týka vlkov, medveďov a ďalšej veľkej zvery, tu čakáme na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. A to čo skoro? Našim cieľom je to, aby členské štáty mali nejaký spôsob na, a potrebnú flexibilitu na to, aby správovali podľa vlastných potrieb e, populácie veľkých zvierat a aby mohli lepšie zabrániť eventuálnym škodám. A po tom, čo sme dostali rozhodnúť, po tom, čo dosiahneme, dostaneme rozhodnutie súdu, pozrieme sa na to, ako, aké prostriedky nájdeme. K tomu komisia pripravuje vlastný program a v to bude ten okamih na to, aby sme sa bavili o tom, ako postupovať, bavili sa o prostriedkoch, ale opakujem, členské štáty by mali mať väčšiu mieru flexibility, aby mohli uh, kontrolovať populáciu veľkých zvierat, aby mohli zabrániť vzniku škôd. To sú naše skúsenosti. Z Fínska viem, že mnohí kolegovia v mnohých častiach Európy majú problémy. Vy hovoríte podobné veci. Uvedomujeme si, uznávame, že je tu problém máme to na programe a bude to aj naďalej na našom programe. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, pán minister, za tieto obsiale odpovede. A teraz prejdeme k ďalšiemu kolu. Keďže máme relatívne dosť času, tak eh, to môžeme urobiť tak, že poslankyne, poslanci položia otázku a pán minister bude hneď následne odpovedať. Kolegyňa Šraja Pírik. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán predseda, pre všetkým som chcela poblahoželať pánovi ministrovi. Mala som príležitosť vypočuť si vás aj na výbore pre rybolov. Je veľmi dôležité to, čo ste tam povedali, že produkcia potravín je veľmi dôležitá okrem ochrany klímy, produkcia potravina, potravinová bezpečnosť. Toto je výbor pre polnohospodárstvo, ale v mnohých ďalších výboroch sa vníma životné prostredie ako veľmi dôležité. Ostatné priority sú akoby podriadené. Moja otázka na vás nie. Ako chcete harmonizovať tieto veci? Zachovať produkciu a umožniť polnohospodárom, aby prežili z výroby potravín a zároveň chránili prírodu. Druhá otázka. Dva dní som rokovala v INTA výbore obchodných dohodách. Mercosur bol na prvom mieste, ale aj Austrália, Nový Zéland, e, o nich sa takisto hovorilo. A opäť Polnohospodárstvo sa tu vníma ako akis, akas, akási sirota. Ako vy to, budeme mať dosť peňazí na kompenzáciu polnohospodárov? Ako chcete riešiť túto otázku? Čo sa týka vlkov, dôležitá téma. Ďakujem pekne k tomu, čo, za to, čo ste povedali. Počas leta som počula, že voci vlastne už ani neexistujú skutoční voci. Všetko, čo teraz existuje, sú akési hybridné zvieratá. Takže ďakujem pekne, to, čo ste povedali o vlkoch. Antibiotická rezistencia to je takisto dôležitá téma. V poslednom období sme naozaj začali na túto tému rokovať. Dosiahli sme pokrok, ale nie všetky, rovn- všetky štáty dosiahli rovnaký pokrok. Čiže ako chceme naložiť s týmto? Áno, ďakujem pekne. Pán minister, môžete rovno zareagovať? Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, Ďakujem, pani poslankyňa, za otázku. Ja plne súhlasím s tým, že si musíme uvedomiť, že produkcia potravín je v centre nášho blahobytu. Je to, od toho závisí naša budúcnosť. Keď sa zamyslíme nad demografickými výhliadkami, tak si uvedomíme, že to je zásadná otázka. Musíme si uvedomiť, že potraviny a produkcia potravín to nie je niečo, čo je samozrejme, čo vzniká samo od seba. Musíme na tom neustále pracovať. Produkcia potravín musí byť udržateľná samozrejme, ale musíme na tom popracovať. Hovorili ste o mladých polnohospodároch. A ja mám obavy o, o nich. Keď sa pozrieme na štatistiky, vekovú štruktúru aj vývoj, tak vidíme, že polnohospodári neustále starnú a keď chceme využívať nové technológie, tak je jasné, že k tomu potrebujeme mať mladých ľudí. Mladí ľudia majú skôr sklon používať nové technológie. Samozrejme, ja som hrdý na to, že môžem povedať, že aj my starší občania, môžem povedať, chceme využívať technológie, ale ak mladí ľudia nebudú veriť v budúcnosť polnohospodárstva, tak sa nebudú zaoberať polnohospodárstvom, nebudú vyrábať potraviny. A preto je dôležité, aby aj mladí ľudia mali budúcnosť v polnohospodárstve a aby im bolo jasné, že polnohospodárstvo a výroba potravín e, že táto činnosť má svoju budúcnosť. Hovorili ste o hybridných vlkoch, musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili eh, v podstate šíreniu vlkopsov v prírode, pretože to je veľmi škodlivé aj pre samotných čistých, čisté vlky a musíme spoločne konať, pretože vlci nerešpektujú hranice, idú kde chcú ísť. Nezamýšľajú sa nad tým, či splňajú formality prekročenia hranice alebo nie. E, niekoľkými slovami o poľnohospodárstve a obchodných dohodách. Samozrejme, všetky rokovania musia byť vyvážené. Aj dohody musia byť vyvážené. To je veľmi dôležité. A citlivé produkty musia byť chránené špeciálnym spôsobom. Samozrejme, potrebujeme mať možnosť za, mať kvóty, potrebujeme mať možnosť obmedziť dovozy a tak ďalej. A musíme si dať naozaj veľký pozor pri rokovaniach obchodných dohôd. A súhlasím s vami, že veľkým problémom je antimikrobiálna rezistencia a táto hrozba sa bude stále zväčšovať. Je to svetová hrozba. Mm, mm, treba mať na pamäti to, čo sa stalo pred dvoma rokmi na globálnom fóre, kde polnohospodárstvo ministri polnospodárstva zo 100 rôznych krajín vystúpili a hovorili na hlavnú tému antimikrobiálna rezistencia. Toto nie je problém pre Európsku úniu, je to globálny problém. Ďakujem. Vielen Dank. Also ich gemerkt... Ďakujem pekne. Zistil som, že to nejako nefunguje dobre s týmto pingpongom otázka a hneď odpoveď a dodržanie, dodržanie času. Takže prejdime späť, vráťme sa k tradičnej metóde. Kolegovia, máte každý po minúte a pán minister odpovie na záver. A potom, keď budeme mať ešte čas, tak e, prípadne ďalšie doplňujúce otázky. To je asi ten lepší variant. E, prepačte, my tiež sa musím ešte naučiť naučiť, ako to tu funguje, čo funguje, čo nie. Ja som sa len snažil to trochu oživiť, ale teraz nech sa páči, pani kolegyňa. Domnule eh, ministru, aș avea două întrebări. Anul acesta, pentru prima dată... Vážený pán minister, mám dve otázky. Poprvýkrát tento rok rada oznámila, že nedotiahne reformu SPP, kým nebude mať jasnú predstavu o eh, novom viatočnom finančnom rámci. Môžete mi potvrdiť túto informáciu a eventuálne poskytnúť nejaký harmonogram, čo môžeme asi očakávať? A druhá otázka, 10 miliard eur je navrhovaná suma pre polnohospodársky výskum v Európskej únie. Avšak sú tu mnohé medzery, mnohé rozdiely, čo sa týka polnohospodárskeho výskumu medzi jednotlivými členskými štátmi. Myslíte si, že sa dá nájsť nejaké riešenie? tak aby tieto výskumné, výsledky výskumných aktivít boli potom k dispozícii bezplatne všetkým členským štátom, aj tým členským štátom, ktoré si nemôžu dovoliť takýto polnohospodársky výskum. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Sander. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, no, všetci chceme presadzovať polnohospodárstvo, ktoré bude lepšie pomáhať bojovať proti klimatickým zmenám. Už počas predchádzajúceho volebného obdobia sa hovorilo o ambíciách. Ehm, pracovali sme na príprave tzv. ekoprogramov a zachovanie tvrdej kondicionality. Môžete nám k tomu povedať niečo viac ohľadom diskusí, ktoré prebiehajú Eh, na tieto témy. A druhá vec, o ktorej by som chcela hovoriť s vami, myslím si, že by sme mali sa mobilizovať a zabrániť deformácie hospodárskej súťaže v rámci Európskej únie a postarať sa o to, aby spoločná polnohospodárska politika bola naozaj spoločnou a európskou. V tomto zmysle na úrovni Európskeho parlamentu eh, niektoré minimá či maximá boli navrhnuté tak, aby tie finančné dotácie, či už v rámci prvého a druhého piliera, boli nejak dobre zaramcované. Môžete nám v tejto otázke takisto povedať niečo viac, v akom stave sú diskusie? Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Olekas. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Ja som sa takisto narodil v lese, ale nie v Slobodnom v Fínsku, ale na Sibíri, e, kde boli deportovaní moji starí rodičia a rodičia a sibírsky e, les momentálne tiež horí, podobne ako brazílsky, ale mám väčšie obavy ohľadom e, búr e, vyrubovania lesov v Európe. Spomenuli ste stratégiu pre lesné hospodárstvo, ktorá bude veľmi dôležité, dôležitá a bude musieť chrániť lesy a implementovať túto stratégiu, pretože to sú plúca nielen Európy, ale celého sveta. Hovorili ste aj o korektnej a vyváženej hospodárskej súťaži. Ako chcete riešiť otázku nekorektných platieb Litva a susedné krajiny a polnospodári v susedných krajinách dostávajú nižšie platby. Ja si myslím, že platby by mali byť rovnaké podľa dohody do roku 2020. To znamená 196 eur. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister, ďakujem za prezentáciu. Súhlasím s vami v tom, že nemôžeme dotiahnuť do konca novú SPP skôr, ako nebudeme vedieť, ako vyzerá viacročný finančný rámec. S tým súhlasím. Tu som, pane, tu. Ďakujem. Som z Maďarska. E, takže musíme najprv vedieť, aké čísla máme a potom sa môžeme rozhodnúť o SPP a ich alokácie pre SPP. V tomto výbore a v tomto parlamente musíme prijať rozhodnutie o tom, či sa budeme pridržať už dohodnutej SPP tohto rámca, alebo či znovu rozbehneme proces od začiatku. To závisí od nás. Avšak v tomto hľade je veľmi dôležité zdôrazniť, že polnohospodári a pre všetky mali a strední polnohospodári a firmy a rodinné farmy budú závisieť od toho, ako sa nastavia priority a štruktúra SPP v konečnom dôsledku. Oni potrebujú veci naplánovať vopred a musia vidieť polnospodárstve svoju budúcnosť. Takže moja otázka na vás teraz. Existuje nejaký plán B pre fínske predsedníctvo, že ak sa nepríjme rozhodnutie o viacočnom finančnom rámci na čas, čo sa stane s procesom reformy SPP? Odloží sa to na neskôr? Má sa to podľa vás odložiť na neskôr? Alebo čo? ak nebude prijaté rozhodnutie o viadočnom finančnom rámci. Ďakujem. Ďakujem. Kolegyna Katajnen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister, za komplexné a presvedčivé odpovede. Plne s vami súhlasím v tom, že musíme sa zameriavať na tie ústredné aktivity, to znamená pre SPP je to produkcia potravín a musíme zabezpečovať potravinovú produkciu všade v Európe pán minister, aby som vás upozornila na označovanie pôvodu. Predovšetkým toto označovanie pôvodu je stále dôležitejšie vo svete voľnom obchode. Vo Fínsku máme pilotný projekt, existuje zákon, podľa ktorého reštaurácie musia vždy uvádzať, odkiaľ pochádza meso, ktoré používajú. Ide o potravinovú bezpečnosť, ochranu zdravia aj pre klimatické zmeny. Je dôležité, aby sme mali podobnú legislatívu v celej Európe. Spotrebitelia si zaslúžia vedieť, čo jedia. A z dlhodobého pohľadu by sme mali rozšíriť takúto legislatívu na všetky základné polnohospodárske produkty, tak aby sa spotrebitelia mohli sami rozhodnúť, či chcú jesť potraviny, ktoré boli vyrobené blízko alebo v krajinách Mercosuru, ak táto dohoda raz nadobudne účinnosť. Takže, pán minister, moja otázka znie, čo spraví rada ohľadom označovania pôvodu počas fínskeho predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán Rope. Ehm, ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi vás eh, a že vám môžeme klásť otázky. Vítam vaše slova, že najdôležitejšou úlohou počas predsedníctva bude pre vás eh, zaviesť pravidla pre SPP. Je to veľmi dôležitá téma. A máme mnohé výhrady. Dúfam, že sa nám podarí nájsť spoločného menovateľa a želám vám, aby sa vám podarilo dotiahnuť do konca rokovania v jednočnom finančnom rámci, pretože bez toho nemôžeme hovoriť o SPP. Vítam vaše slova o e, navýšení konkurencie schopnosti. Sú tu rozdiely medzi platbami, medzi krajinami niekedy aj dvojtrojnásobné. Najmenej konkurencieschopné sú pobalské krajiny na tomto trhu a máme pritom spoločný trh. Takže e, momentálne vidíme, že polnohospodárska produkcia v pobalských krajinách klesá. Je veľmi smutné toto sledovať. Keď lotišskí a estonskí kolegovia pravdepodobne chodia do Fínska a robia to isté v polnohospodárstve, čo by mohli robiť u nich doma. Ostať s rodinami, nemuseli vycestovať a pracovať vo vlastných regiónoch. Takže moja otázka na vás, aké je stanovisko vaše stanovisko ohľadom externej konvergencie a kedy sa konečne príjmu rozhodnutia, ktoré, o ktorých sa rokuje na rade už 15 rokov. V tom smysle, že do roku 2013 sa mal dosiahnuť priemer a ten priemer sa nám nepodarilo dosiahnuť. Ďalšia otázka sú platby polnohospodárom. Vieme, že polnohospodári majú slabšie rokovacie vyjednávaciu pozíciu a výkupné ceny sú veľmi nízke v mnohých oblastiach. Aké je vaše stanovisko k téme korektné výkupné ceny pre polnohospodárov? Ďakujem pekne. Pán kolega Buda. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, pán minister, za prezentáciu. Mám tu istú otázku ohľadom procesu konvergencie priamých platieb v pretože som z členského štátu, ktorý dostáva oveľa nižšie dotácie ako iné členské štáty. Takže keď chceme hovoriť o spravodlivosti, o korektnosti, tak musíme hovoriť o tomto, pretože všetci sme aktérmi na tom istom jednotnom trhu. Takže je len korektné, aby všetci európsky poľnohospodári mali rovnaké podmienky, čo sa týka poľnohospodárských dotácií. Druhá otázka. Pán minister, hovorili ste pozitívne o dohode s Mercosur. Chcela by som sa, chcel by som sa však opýtať, či si naozaj myslíte, že Európska únia má dostatočné mechanizmy na zaručenie toho, že územie našej únie nebude zaplavené produktami s inými kvalitatívnymi normami, ako sú tie európske. Hovorím o tomto. Dnes krajiny Mercosur využívajú 74 pesticídov a intexicídov, ktoré sú zakázané na území Európskej únie. Myslíte si, že im zabránime? Zabránime tomu, aby sa dostali tieto veci na náš trh, pretože ak nie, tak stiažujeme situáciu našim polnohospodárom, ktorí majú vyššie náklady a musia, sa dodrži- musia dodržiavať prísnejšie pravidlá. Na druhej strane nemá potom zmysel hovoriť o antibiotickej e, antimikrobiálnej rezistencii, keď iba naši polnospodári musia dodržiavať tieto princípy a pritom dokoran otvárame dvere polnospodárom, ktorí nemusia dodržiavať tieto obmedzenia. Čo si myslíte, že sa s tým dá spraviť? Vielen Dank, Frau Kollegin Aguilar. Ďakujem pekne, pani Aguilar.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 veľmi zaťažuje naše poľnohospodárske produkty v oblasti Stredozemného mora. Tam je e, naša, e, naše poľnohospodárstvo veľmi znevýhodnené. Aký máte názor, pokiaľ ide o e, tzv. new breedings techniques, o nové techniky šľachtenia a Ďakujem pekne, kolega Le Breton. Ďakujem pekne. Čo sa týka polnohospodárskej činnosti, a tá PETO aj bola zisková pre všetky členské štáty. To je pozitívny odkaz, ktorý ste vyjadrili smerom vašim polnohospodárom, ale paralelne tu obhajujete dohodu s Mercosur krajinami. Takže táto dohoda asi však vyvolá rozdiely na trhu, dostanú sa na trh produkty za nízke ceny, e, E, z takých e, gigantov polnohospodárských ako Brazília či Argentína. E, polnohospodári francúzsky vyvolali toto leto, hovorili, manifestovali, vyjadrili veľké obavy. A, a preto mám otázku, aká je koherentnosť medzi vašimi dvoma želaniami? Na jednej strane chcete zabezpečiť rentabilitu polnospodárskej činnosti v Európe a na druhej strane chcete obhajovať dohodu s krajinami Mercosur, ktoré ohrozujú príjmy európskych polnohospodárov.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 za vaše otázky a pripomienky. Pýtali ste sa, či je pravdou, že SAP nepokročí, keď viacročný finančný rámec nebude úspešný. Ehm, áno, potrebujeme finančný rámec, aby sme mohli e, finalizovať reformu SPP. Ak aby e, sme využili 10 e, e, miliard pre výskum čo sa s týmito finančnými prostriedkami udeje. Potrebujeme vedu a výskum, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili. Takže musíme zabezpečiť tieto finančné prostriedky pre účely e, výskumu. Je to v záujme našej konkurencieschopnosti. a, a mm, veda je výskum veľmi dôležitý. Poľnohospodárstvo musí byť trvalo udržateľné, mm, pokiaľ ide o klimatické zmeny a potrebujeme spoločnú politiku poľnohospodárskú, potrebujeme e, spoločnú e, politiku pre lesníctvo, potrebujeme chrániť lesy. Nie e, každý sa angažuje v oblasti lesníctva v lesoch, ale je e, možné e, zároveň dosiahnuť viaceré z cieľov, e, ktoré sme si stanovili. Pokiaľ ide o časový harmonogram, je jasné a zopakujem to, že to je veľký veľká vec pre naše predsedníctvo a chceme postúpiť v tejto problematike. Aj na samite sa o tom bude diskutovať v októbri a uvidíme, ako sa nám podarí v našom sektore e, pokročiť ďalej a uvidíme, aká bude situácia, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec v tom čase a tiež E, to potom bude súvisieť so všetkými otázkami týkajúcimi sa hospodárskych platieb. To je predsa potom súčasťou toho balíčka. Ak e, dôjde k omeškaniu, tak e, nastúpi prechodné obdobie, ale osobne nemám veľmi v obľúbe takéto prechodné obdobia, pretože vytvárajú neistotu, neistotu všade, nie len u poľnohospodárov. Zdôraznil som dôležitosť stability. Áno, musíme samozrejme e, príjmať e, rozhodnutia obozretne a nie urýchlenie, ale musíme sa pohnúť vpred. Pokiaľ ide o označovania pôvodu, som rád, že bola položená táto otázka keď sa opýtame európskych spotrebiteľov, či majú záujem o to, odkiaľ potraviny pochádzajú, odpoveď je jednoznačná. Áno, majú o to záujem. Spotrebitelia chcú, aby e, pôvod bol lepšie označovaný. a na základe toho si potom definitívne vyberú. A zatiaľ máme eh, medzery v označovaní pôvodu, to je niečo, čo eh, nie je možné zamlčovať. Diskutujeme o týchto otázok aj s komisiou už dlhý čas, diskutovali sme aj eh, pred našim predsednícom. Takže moja odpoveď vám je, že chceme postúpiť a pokročiť, pokiaľ ide o otázku označovania Mm, pôvodu eh, produktu a tiež chceme zabezpečiť fungovanie mm, jednotného trhu. Čo sa týka férovejšieho potravinového eh, trhu, Považujem férovosť za dôležitý eh, prvok a budeme sa venovať aj tejto otázke. V predchádzajúcom mandáte parlament e, sa touto otázkou e, zaoberal, teda prišiel s touto otázkou a my budeme pokračovať v práci. Je to e, súčasť trvalo udržateľnej poľnohospodárskej výroby. Je to základná požiadavka pre udržateľnú ziskovosť. Prečo? Pretože e, platobný e, systém sa neriadi podľa nákladov. Platobný systém, systém platieb je výsledok politických e, vyjednávaní, ale my musíme sledovať náklady, ktoré výrobcovia e, musia hradiť. A keď sa pozrieme na tieto náklady a keď sa pozrieme na platby, e, na podporu, tak vidíme, že medzera e, medzi nimi tam stále je väčšia a väčšia. K otázke súvisiacej s Mercosurom, či si môžeme byť istí, že Mercosur a iné obchodné dohody budú také, že nespôsobia príliu produktov na naše trhy, ktoré nie sú e, povolené. Samozrejme, potrebujeme mechanizmy, ktoré zabránia tomu, aby nechcené produkty sa dostávali na náš trh a budeme pokračovať v našej práci v tomto smere. Nové šľachtiteľské techniky a technológie Máme e, svoj vlastný európsky mechanizmus, máme EFSU e, s e, jej posudzovaniami, hodnoteniami neustálými a veríme tomuto systému. Samozrejme, veľa sa toho deje aj v oblasti poľnohospodárstva a tieto otázky samozrejme treba posúdiť aj z toho uhla pohľadu, že nechceme e, zaostávať, potrebujeme nové udržateľné metódy, ako okonať a fungovať. A samozrejme musíme posudzovať všetko nové kritickým okom, ale tieto nové veci samozrejme potrebujeme. A potom ešte jedna ďalšia pripomienka má dočinenia s reformou legislatívy upravujúcej eh, sa semena sme si vedomi skutočnosti, že sú tu požiadavky, aby táto legislatíva bola e, lepšia, stabilnejšia. Samozrejme, sme otvorení týmto diskusiám týkajúcim sa reformy legislatívy upravujúcej e, semenný materiál a bude to odzrkadlené aj v novom pracovnom programe komisie. Ďakujem pekne, pán minister, za podrobné odpovede a teraz môžeme prejsť k nasledujúcemu kolu otázok. Kolega de Serl, e, ďakujem pekne pán predseda. Ďakujem aj vám, pán minister, za váš čas, ktorý nám tu venujete. Už to odznelo a síce, že len 6 európskych poľnospodárov má menej než 50 e, e, rokov mm, to by sa, teda reforma by sa mala stať e, súčasťou našich spoločných úvah. Poľnohospodárstvo sa musí vrátiť do rúk tých, ktorým patrí, a to do rúk mladých. Hovorilo sa to tiež aj o problematike vlkov, e, aby e, aj to je dôležitá problematika a mm, nejde o to len, aby vlk bol chránený, ale aj poľnohospodár svojim spôsobom. Takže dúfam, že s touto obavou ehm, súhlasíte. Okrem týchto veľkých ambícií však cieľ je e, európsky, v európskej dimenzii a chceme sa opýtať na to, aké opatrenia môžeme prijať e, na akúsi obrodu, obnovu poľnohospodárskych generácií v celej Európe. Takže moja otázka je jednoduchá, pán minister. Aké konkrétne opatrenia chcete prijať pre stimulovanie, povzbudzovanie mladých poľnohospodárov v jednotlivých členských štátoch? Ďakujem pekne, pán Pán kolega Husen. Ďakujem pekne. Oh, rád by som sa ešte raz vrátil k Brexitu. To je jedna z najdôležitejších tém aj počas fínskeho predsedníctva rady. Samozrejme, že nevieme, čo sa udeje v oktobri, ale mohlo by sa stať, že nás Briti naozaj budú chcieť opustiť. Brexit ale nebude mať dopady len na eh, rozpočet, ale bude mať eh, konkrétne a naliehavé dopady aj na obchodné toky. Takže to je eh, skutočne veľmi palčivá téma. Je to problém, s ktorým sa musíme zaoberať a otázka znie, či sme dobre pripravení na tvrdý Brexit. Hm, naozaj máme svoje obavy Môže to mať obrovské dopady na obchodné toky aj v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Moja otázka znie, či e, tieto naše obavy zdieľate a aké, e, ako ste sa na to e, pripravili. Možno budú potrebné nejaké, potrebné, nejaké podporné opatrenia povedzme na odškodnenie e, sektora. E, dnes sa hovorilo aj o možnej potrebe dodatočných e, prostriedkov z rozpočtu v rámci takýchto podporných opatrenia. Či môžeme počítať s vašou podporou? Ďakujem pekne, pani kolegyňa Tolere. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli dnes medzi nás. Všetci máme e, rovnaké obavy e, vrátane obav týkajúcich sa rozpočtu a obav týkajúcich sa Brexitu. Na základe všetkej diskusie tu si kladiem otázku, či by sme sa nemali pýtať na to, aké poľnohospodárstvo chceme v budúcnosti, akú výživu a čo sme pripravení e, všetko preto urobiť, napríklad pokiaľ ide o obchodné dohody. Dnes e, riešime európske e, poľnohospodárske výrobky viac menej ako iný e, tovar. Potrebujeme, aby sa pôda obrábala udržateľným spôsobom, aby sme zabezpečili kvalitnú vodu, kvalitné potraviny pre všetkých. Je potrebné prijať príslušné opatrenie, aby sme izolovali určité poľnohospodárske výrobky, aby sme povedali, nie, to sú strategické výrobky, to nie je obyčajný lacný spotrebný tovar. Ďakujem pekne kolega Ristov. Vážený pán predseda, vážený pán minister, pripájam sa k obavám, ktoré vyjadrili predrečníci. Dnes e, naši poľnohospodári e, sú v hospodárskej súťaži a v konkurencii s inými e, na trhu. Dovážame poľnohospodárske výrobky na základe medzinárodných obchodných dohôd a poľnohospodári v mojej krajine sú znevýhodnení v porovnaní s ostatnými. Návrh Európskej komisie týkajúci sa nadchádzajúceho obdobia nepredpokladá prispôsobenie podpor do roku 2027. A považujem to za nespravodlivé, že 20 rokov po našom vstupe do EÚ nemáme rovnocené postavenie ako iní poľnohospodári v EÚ. Moja druhá otázka sa týka Afrického moru ošípaných. Dnes bol podporený môj návrh a návrh Carmen Afra e, v súvislosti s uvoľnením ďalších finančných prostriedkov na riešenie riešenie tejto výzvy a na vývoj príslušnej očkovacej látky. Dúfam, že tieto rokovania budú prebiehať hladko a chcem sa vás opýtať, či sa môžem spoliehať na vašu podporu pri tomto návrhu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa de Pane Grunenberg, vážený pán eh, Linz, vážený pán minister eh, Lepa. Pri vchode do budovy eh, je výstava s citátom Mahatma Gandhiho, kde sa hovorí to, čo eh, urobíme lesom na celom svete, je len zrkadlový obraz eh, toho, čo robíme sami sebe a iným. A keďže sa to týka aj našej témy, myslela som si, že je dobre to tu uviezť. Dnes už Mm, teda vlastne celé dni a lesy v Amazonke. E, Starácame tam rôzne e, rastlina živočišné e, druhy a ten mm, koľko CO2 sa vypúšťa aj v Mm, Alieške, že sa majú veľké plochy údajne pre priemyselné účely zprístupniť e, Nož, e, mm, možno je teraz vašou úlohou e, byť tu v týchto nadchádzajúcich mesiacoch týchto drastických zmien. Musíte sa postaviť a ukázať všetkým, ako navzájom prepojený je celý náš svet. Musíte ukázať všetkým, aký dopad majú tieto veci veci na celý svet. Dodávateľské reťazce, výroba a soje, zvýšená, e, zvýšený konzum e, e, mesa. A keď počúvam, ako sa snažíte zmierniť veci týkajúce sa Mercosuru, no už buďme úprimní, nemáme veľký dopad na právnu dodržateľnosť tejto veci. Spomínali ste, e, že chceme e, SPP zjednodušiť. E, nuž prepojme platby s biodiverzitou, s ochranou životného prostredia, s trvalou udržateľnosťou. Máte tu nás ako partnerov pre tento nový začiatok. Začneme takto spolu úplne od znova a buďme iní ako ty pred nami. Ďakujem pekne, kolega Kuzmiuk. Ďakujem v ktorej medzi inými... E, ďakujem pekne, ďakujeme aj za takéto dôrazné uznesenie, e, ktoré okrem iného vyjadruje očakávanie, že zdroje pre SPP v rámci nadchádzajúceho finančného rámca minimálne budú zachované na úrovni toho viadočného finančného rámca 2014 až 2020, ako to vidí Fínsko. Druhá otázka smerom na vás. Viacerí spomenuli obchodné dohody, predovšetkým Mercosur. Ľudia hovorili o používaní pesticídov e, ponospodármi v krajinách Mercosuru. Pesticídy, ktoré sú zakázané pre ponospodárov v EU. Mercosur predstavuje osobitnú hrozbu pre tých, ktorí chovajú ošípané a ktorí chovajú hydinu v EU. A zdá sa, že vy máte pozitívny pohľad na Mercosur schvalujete takúto dohodu. Nie ide len o ovocie, ide aj o výrobu mesa. My v EU sme nútení zlepšovať zdravie a životné podmienky zvierat. A to znamená, že stratíme tú konkurenčnú výhodu, nakoľko budeme musieť spadať pod prísnejší režim. Aký je váš názor? Ďakujem pekne pani Aguilera. Ďakujem, pán predseda. Mali sme možnosť eh, diskutovať o tejto veci aj v rámci výboru pre rybolov. A viem, že parlament to nezľahčil. Dneska máte na plánovú návštevu v troch výboroch, ale teraz konkrétne otázky. Eh, možno niektoré veci budú už opakovaním, eh, sa ospravedlňujem, ale najskôr viacročný finančný rámec. Komisia navrhla znížiť, zredukovať SPP. Ako poslanec fínskej vlády, alebo teda ako člen fínskej vlády, ste za to, aby tam bolo viacej peňazí, ak to bude nevyhnutné? Nehovorím len o SPP, e, chcela by som počuť váš názor, e, vytlmočíte názor teda fínskej vlády. Ako viete, tento parlament schválil uznesenie, že sa dostaneme na úroveň 1,3 HDP v príspevkoch členských štátov, aby sme pokryli všetky politiky, nielen SPP. Aký je názor vašej vlády k tomuto? E, prechodný režim je mimoriadne dôležitý. Reforma SPP je veľmi náročná. Nebudeme pripravení pre 2022 alebo 2023. potrebujeme prechodný režim. E, myslíte, že to vieme dosiahnuť? Máte nejakú predstavu o tom? A takisto antimikrobiálna rezistencia aj pomerne pozitívne. Videli sme pomerne veľa pokroku v rámci tých dvoch nariadení, ktoré sa toho dotýkajú. Mám na mysli krmivá a takisto lieky alebo liečiva. Boli vykonané veci, ktoré sú dobré, ale jedna otázka. Obchodné dohody, či je to Južná Afrika alebo Mercosur, má to dopad na obchod v rámci plnospodárskeho odvetvia, pretože sú tu rozdiely v tých štandard normách. Južná Afrika, citrusové plody, e, Vietnamom, pokiaľ ide o e, rýžu a Mercosur, iné produkty. Tie zmeny, a tu by som chcela vedieť, aké, aký je váš názor na to, pretože španielskí a európsky výrobcovia vnímajú, že nie sú rovnako, nie k pristupované rovnako. Pán kolega Ademov. Ďakujem pekne, pán predseda, vážny pán minister. Mnoho lesných požiarov, to nás e, zamestnáva v súčasnosti a to nie je problém e, zo dňa na deň. To je problém, ktorý sa netýka len mojej krajiny, Bulharska, ale aj mnohých iných európskych krajín. Vy ste medzi tým už povedali, že preventívne opatrenia sú mimoriadne dôležitým nástrojom. Ako to teda vnímať? Aké má skúsenosti aj Fínsko? Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Amaro. Kolega, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister. E, všetci sme si vedomi toho, že reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky v 28 členských štátoch e, s e, znakmi a charakteristikami, ktoré sú rozdielne, mimoriadne rozdielne, je náročnou, komplexnou aktivitou. Minister právne poznamenal, my to už vravíme istý čas, že je tu priame prepojenie medzi financovaním politík takým spôsobom, aby sme sa obezpečili, že eh, plnospodári budú stredobodom tej potravinového reťazca. Hovorí sa o štátnej suverenite, keď hovoríme o potravinovej produkcii, o potrave pre nás všetkých, hovoríme často o suverenite. Európa to dokáže robiť eh, zosúladeným spôsobom, to je v poriadku, ale to všetko sa viaže na tie dostupné financie ja každopádne sa nestotožňujem s vašim optimizmom, ak môžem takúto pripomienku, pretože je naozaj nevinutné, aby nový e, komisár e, si vykasol rukávy a aby sa do toho pustil, lebo ťažko sa stotočniť s vašim optimizmom a myslieť si, že sa to podarí počas fínskeho predsedníctva. Otázku, ktorú som chcel položiť, e, chcel som vedieť, či už sú nejaké úvahy ohľadom eh, zníženia financií. Či chcete znížiť eh, tie objemy. Akceptujete to, pán minister, alebo nie? Ďakujem pekne. Ďakujem, Norbert. Eh, v prvom rade sa chcem úplne ospravedlniť za neskorý príchod. Ja som si ale nemohol pomôcť, pretože v rámci procesu absolutória pre rozpočet som bol zodpovedným spravodajcom a to istý čas trvalo. Ale teraz pristúpim k výnimke a za prvý, prvýkrát počas 7,5 roka v tomto parlamente budem hovoriť po fínsky. Vážny pán minister, je skutočne potešením e, vidieť vás na výbore. A opäť by som chcel zopakovať, že sa ospravedlňujem za môj neskorý príchod, lebo som mal iné povinnosti. Moja otázka takisto súvisí s peniazmi. Za posledných 5 rokov e, som mal tú čest e, byť prvým podpredsedom výboru pre rozpočet a mal som viacero príležitostí viesť diskusie s komisárom Ettingerom aj e, v otázkach, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva. Teraz e, musím načetnúť ten širší veľký obraz. Ja sa domnievam, že keď sa pozrieme na e, výzvy, ktoré sa týkajú obchodných politík, keď sa pozrieme na politiky v oblasti klimatických zmien, keď sa pozrieme na ten veľký obraz, ak teraz pristúpime ku kráteniam, tak to je nesprávna voľba. Moja otázka v, tomto, v tejto súvislosti je nasledovná. Ja súhlasím s kolegyňou Aguilerou. Je tá krajina, ktorá má predsedníctvo, ochotná ukázať nejaký príklad, pozitívny príklad, e, pretože ja si myslím, že je to v našom spoločnom záujme nekrátiť, neredukovať v oblasti plnospodárstva za takejto situácie. Ďakujem pekne, pán kolega Kristensen. Mikrofón, sorry. Yeah, sorry. Thank you, chairman. Mikrofón, ďakujem, pán predseda. Mám niekoľko otázok, eh, alebo teda také želania od eh, dánskych polnospodárov a zároveň mňa. Nech je to jednoduché, nech je to jednoduché a po tretie, nech je to jednoduché. To bola najkračšia pripomienka dnešnej pobedie. A teraz na záver kola otázok, ak už nie sú. A predsa len ešte je tu jedna otázka. Kolegyňa Šojdrová. Very good. I have the same. Uh, facilitate, facilitate. Ja mám podobné. Zjednodušiť, zjednodušiť, uh, zjedno, Mám rovnaké doporučenie zjednodušovať. Ja verím, že fínske predsedníctvo bude efektívne a že v trialogu SPP pokročí. Tu prichádzajú nové veci e, v reforme spoločnej plnospodárskej politike, strategické plány, povinná definícia skutočného polnospodára. Ale to nie je zjednodušenie. Tu sa obávame, že naopak nastanú komplikácie, takže pán minister, dokážete si predstaviť, ešte zjednodušiť viac a zatlačiť viac na zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky? A druhá otázka, vy ste ponúkli pomoc v Brazílii. Ako reagoval pár prezident Bolsonaro? Prijal tú ponuku? Ja dúfam, že áno. Ďakujem pekne, kolega Pito. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán minister, že ste prišli pred nás. Všetci sme tu preto, aby sme sa snažili vybudovať polnohospodárstvo, ktoré dôstojne bude odmeňovať za prácu polnohospodárov a zároveň e, riešiť tie výzvy, ktoré sú veľmi súrne. Klíma, biodiverzita, zachovanie kapacity e, zeme a pôdy a ako aj zeme s veľkým z a žiaľ, niektorí kolegovia dnes popoludní sa vyjadrili proti ekológii a ekonomike s týmto pocit, dojmom, že tieto dve veci akoby e, sa nedali zblížiť. Práve naopak, keď sa pozrieme e, na to zblízka, tak vidíme, že tam, kde sa hovorí o agro ekológii. To sú tie štruktúry, ktoré sú veľmi konkurencieschopné, umožňujú polnohospodárom mať väčšie zisky a zároveň dodržiavajú rovnováhu územia rešpektujú zdroje, e, mám často na mysli vodu, pretože tá je hlavnou témou, rešpektujú biodiverzitu, klímu a aj zdravie spotrebiteľov. Takže poprosím vás, aby sme sa zamysleli nad tým, aby sme mali takú verejnú politiku, ktorá bude podporovať pro všetkým takýto rozvoj. Takisto tu bola otázka polnohospodárstva, zamestnanosti a fariem. Ja vám navrhujem, aby ste preskúmali spôsob distribúcie pomoci v rámci SPP e, podľa plochy. To znamená väčšia hektarová plocha, väčšia pomoc, tým viac budú ľudia skúpať polnohospodárskú pôdu. 50% polnohospodárov 20 rokov vo Francúzsku jednoducho nebude zanikne, keď to nezmeníme. Keď nezmeníme spôsob prerozdeľovania veľnej pomoci v rámci SPP, tak mali by sme e, možno dávať e, dotácie podľa počtov ľudí, ktorí pracujú. A to bude ľahšie, pretože Eh, už to nepôjde podľa hektarovej plochy, ale pôjde to na tvorbu pracovných príležitostí. A chcem zároveň povedať ešte aj to, že toto by mohla byť cesta k zjednodušeniu, ktorú žiadajú viacerí SPP. Zjednodušeniu SPP a posledná téma Brexit všetci budeme pociťovať dôsledky Brexitu. Dnes do poludnia sme schválili opatrenie pre jednu či dve krajiny. Ja by som chcel povedať, aby sme mali globálny prístup, pretože Brexit nebude mať dopad iba na Irsko a na krajinu pana Hogana. Ďakujem pekne. Mali ste, kolega, šťastie, nakoľko nás čas netlačí. Do budúcna budem prísnejší, budem narábať prísnejšie s časovými limitmi. A pán Jar na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, Doplňujem ku kolegom dve otázky, jedna prozba. Prvá otázka, už sme realizovali, hovorili o super výskume, o e, vedeckom, vedeckom pokroku, o autonómnych strojoch, autonómnych zariadeniach. Chcete zabezpečiť, aby e, sa tieto veci zaradovali do širokého poľnohospodárstva, širšieho? E, často je problém, že mnohí mladí poľnohospodári, alebo teda mladí ľudia nechcú ísť do poľnohospodárstva, pretože sa im to zdá zastaralo ale nie, tam je aj veľký priestor na pokročilé, pokrokové technológie. Teraz priame platby a ako sa k ním postaviť. E, Často sa hovorí o rozdieloch medzi členskými štátmi, ako ich odstraňovať. Pokiaľ ide o priame platby, ja som musel len e, vziať na vedomie, že nie rozdiely v priamých platbách v jednotlivých členských štátoch medzi regiónmi sú oveľa väčšie ako medzi samotnými členskými štátmi. Pokiaľ ide o chcete na pomoc tomu, aby konečne na úrovni členských štátov bola nastolená spravodlivosť, možno e, na severe je 50 eur na hektár a možno na juhu sú 300 eur, 300 eur na hektár sú tam takéto diskrepancie. Viete aj v tejto veci pomôcť. A tretia je tá prozba. E, dnes som sa tiež trošku neskoril, bol som v inom výbore, kde sme e, prijímali uznesenie ohľadom vlkov, aká je populácia vlkov. E, my budeme mať výhľadovo spoločné vypočutie alebo spoločnú, spoločnú schôdzu spolu s Agria Envy a bolo by dobre, keby ste e, nám umožnili, alebo mali nejakého experta z vašej strany, tak aby sme to pred Vianocami mohli ešte absolvovať takéto spoločné zasadnutie v tejto veci. Ďakujem pekne. Ešte kolega Sojle, kolegyna Abram. Už nevidím ďalších, ktorí by chceli vystúpiť, takže uzatváram rečnícky zoznam. Pán minister o 17. musí odísť, mal by mať priestor na odpoveď. Nie, Pani Zojda, nie. Pani Avram. Ospadnem sa, pán minister Lepa. Ty... Bol tu nejaký problém s prekladom asi. Moja otázka ohľadom 10 miliard e, do výskumu. E, otázka sa netýkala toho, prečo budete vynakladať tieto peniaze na výskum. Skôr sa to týkalo tých diskrepancií medzi krajinami. Myslíte si, že vieme nájsť nejaké riešenie, aby tie krajiny, ktoré majú kvalitnejší výskum, dokázali sa podeliť o svoje výstupy, o svoje dáta a údaje s krajinami, ktoré majú slabšiu úroveň výskumu. Ďakujem. Okay. Vielen Dank, dann kommen wir jetzt zur abschließenden. Ďakujem pekne a teraz záverečné odpovede pána ministra, nech sa páči. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne za otázky. Začníme s tými mladými plnospodármi. Ako to vnímam ja? Myslím, že tretíkrát to opakujem, keď hovorím, že mladí plnospodári sú pre nás nevyhnutní. Je dôležité, aby sme mali mladých plnospodárov v Európe a Z tohto dôvodu e, podporné opatrenia pre mladých poľnohospodárov by mali pokračovať e, v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. A nad rámec toho by sme mali zohľadňovať mladých poľnohospodárov aj z pohľadu investičnej podpory, takisto e, flexibilného prevzatia fariem, čiže flexibilné nástupníctvo v rámci fariem je dôležité a potom aj odborná príprava a vzdelávanie poľnohospodárov. To je ďalšia vec. Mladí polnospodári prinášajú nové zručnosti. Takže mladí polnospodári zabezpečia produkciu, ale tá produkcia musí byť e, spojená so ziskovosťou. E, musíme pre nich zabezpečiť e, polnospodárstvo, ktoré bude generovať zisky. No tak sa chopia tejto činnosti a potrebujeme aj zacelené opatrenia. Keď teraz prejdem tým veľkým zvieratá. Nie sme experti na, nie sme experti na vlkov, ale samozrejme budeme sa aj o to starať. Budeme naďalej pokračovať v tejto diskusii. To je jasné. Naša diskusia je súčasťou toho. Pokiaľ je o Brexit, máme pár postrehov. Samozrejme, v prípade Brexitu sme pripravení pracovať s novou vládou Spojeného kráľovstva, tak aby sme sa vyhli scenáru bez, bez dohody, odchodu bez dohody, tak aby sme mali čo najúžší vzťah do budúcnosti, ako bude možné. Máme trpkú skúsenosť s s, tým, e, s tými trhovými turbulenciami, e, turbulenciami z minulosti e, v Európe a chceme sa tomu za každú cenu vyhnúť. Plne chápeme vaše obavy ohľadom možných turbulencií na trhoch a teda v dôsledku Brexitu. Na tom pracujeme a budeme aj naďalej pracovať. Takže vaše obavy vnímame so všetkou vážnosťou nie len, že e, monitorujeme e, Brexit a budeme riešiť aj tie dôsledky z toho plynúce, aj komisia to robí. A je jasné, e, že budeme príjmať nevyhnutné kroky. Komisia má široký mandát prijímať kroky na základe existujúcej legislatívy a ja som si istý, že komisia určite využije tie príležitosti, ktoré má. Nemôžeme dovoliť, aby situácia eskalovala. To je jasné. Môžem len súhlasiť s vami, pokiaľ ide o e, pozornosť venovanú kvalite potravín a bezpečnosť potravín. Máme vysoké štandardy, ako ste spomínali, a to súvisí aj e, s otázkou výskumu. Myslím, že tu bolo troška nedorozumenie alebo chyba, pretože ja som e, sa vyjadril a opäť to potvrdím, že vzdielanie výsledkov výskumu je veľmi dôležité. Musíme e, klásť dôraz na vzdielanie výsledkov výskumu, tak aby sme zlepšili našu konkurencieschopnosť. Africký mor ošípaných, to je naozaj vážny problém a ja e, naozaj silne podporujem vaše rozhodnutia. Musíme investovať do prevencie tejto choroby. Boli sme svedkami toho, ako výrazne e, sa zvyšujú náklady, keď sa spustí takáto epidémia alebo takáto choroba. Všetky nástroje a všetky zainteresované strany musia byť zapojené tak, aby sme dokázali tieto veci riešiť či to sú nejaké hraničné formality, či sú to veterinárne opatrenia, či je to veterinárna hygiena, preprava zvierat alebo ďalšie veci, ktoré sa k tomu viažú. Dokonca aj vojenského typu alebo vojenského rozmeru. Pokiaľ ide o tie požiare v amazonskom pralese, to je veľmi vážne. E, tohoto sa týka aj problematika odlesňovania. Komisia vypracovala správu k tejto veci v júli. To je pre nás dobrý základ. To nám dáva dobrý, dobré východisko, pokiaľ ide o e, zvýšenie udržateľného využitia pôdy, takisto udržateľné lesné hospodárstvo, obnova lesov je tam zdôraznená a boj proti znehodnoťovaniu lesnej pôdy, no, degradácii alebo umrtiu lesov respektíve eh, choroby, ktoré napádajú stromy, rastliny. To je globálna obava. O čo, v lepšom, čo, o čo lepšom stave budú tie lesy, o to lepšie budú schopné zvládať útoky, či už v podobe ohňa alebo v podobe nejakých, eh, nejakých eh, krobákov alebo likožlútov. My sme sami vo Fínsku boli viackrát svetkami lesných požiarov. My vieme, aké riziko pramení z toho, keď máme husté zalesnenie. Máme tam aj veľa lesných ciest, to znamená, že tieto požiarné aktivity sú pomerne efektívne, vzhľadom k tomu, že je veľa lesných ciest v lesoch. Monitorujeme už celé 10 ročia situáciu v lesoch, pokiaľ ide o požiare Európska únia e, poskytla pomoc Brazílii. Nie som si ale celkom istý tou odpoveďou. Čo len ukazuje, že medzinárodné spoločenstvo musí využívať tie nástroje, ktoré sú k dispozícii, tak aby sme tie veci, tým veciam zabránili. To sa týka aj obchodných dohôd. A ja to zopakujem. Nemali by sme uzatvárať dohody za každú cenu pokiaľ sú tam niektoré kritické body, kritické momenty, treba na ne jasne upozorniť, skôr ako sa rozhodneme uzavrieť nejakú dohodu. To je jednoznačne nespochybniteľné. Nemôže to viesť k nejakým narušeniam na trhu, alebo nemôže to viesť k zníženiu dôvery spotrebiteľov v poľnohospodárske produkty. Chcem to povedať jednoznačne, dôrazne. Nemôže to byť za každú cenu tá dohoda obchodná. Som si veľmi dobre vedomý toho, že otázka tých pesticídov, e, tie požiadavky na pesticídy sú iné. Takisto otázka antimikrobiálnej rezistencie, používanie antibiotík, veľmi rozdielne e, na týchto dvoch stranách. Musíme sa o to postarať skôr, ako uzavrieme tú dohodu. Čiže naozaj je tam viacero kritických bodov. No a nakoniec financovanie a tie možnosti pre financovanie čo je dôležité je, že máme návrh rozpočtu, ktorý je rovnovážny, taký, ktorý môže podporiť aj SPP a že je tam rovnováha medzi požiadavkami a medzi mechanizmy podpory. Musia byť v rovnováhe. Nie je možné, že dopyt sa zvyšuje a financie klesajú. Nemôže to byť to môžem povedať tu z tohto miesta v mene fínskeho predsedníctva. Ďalšia vec, ktorú som už viackrát eh, spomínal, a ja som pochopil teda, čo hovoríte v tejto veci veľmi jasne, keď ste hovorili o tom, že to financovanie nesmie byť eh, znížené. Ja túto vec postupím aj fínskemu premiérovi. Túto vec má na stole. Ja to mám len nepriamo. Je to na stole premiéra. Ja ale slúbujem, že veľmi jednoznačne a dôrazne budem tlmočiť toto, toto vaše posolstvo. Zjednodušenie, áno, úplne nevyhnutné. My sme sa zaviazali realizovať skutočné zjednodušenie a to je vždy možné pre každý členský štát, každé ministerstvo. Reforma SPP. Spýtali ste sa, či tie rozdiely v členských štátoch vieme lepšie zohľadniť. Niekto hovoril o tej diferenciácii v rámci e, členských štátov. SPP obsahuje oba rozmery a je dobré, že máme návrhy, ktoré umožňujú oba typy nastolenia rovnováhy v rámci členských štátov aj medzi členskými štátmi. Potom tu bola pripomienka ohľadom čistej vody, potreby čistej vody, čistého vzduchu a to je naozaj obrovský predpoklad dobrých potravín, udržateľnosti e, rastu lesov. Musíme tieto podmienky zachovať a takto musíme postupovať dopredu. Ďakujem pekne za diskusiu v mojom mene. Ďakujem pekne za podnety na uvažovanie, ktoré ste prezentovali. Ja som si všetko jasne poznamenal a ja slúbujem, že budem tlmočiť tieto informácie ďalším kolegom. Takisto nadradeným postúpim tieto informácie, pokiaľ ide o financovanie. A samozrejme spravíme všetko preto, aby sme dosiahli dobrú spoločnú poľnohospodárskú politiku a aby sme mali konštruktívne, dobré, výhľadovo dobré riešenie, aby sme zabezpečili európsku konkurencieschopnosť a takisto zamestnanosť v odvetvi. Na záver je nevyhnutné zabezpečiť pôsobenie mladých poľnohospodárov. Ďakujem. Aguilera, ganz, ganz kurz. Kolegyňa Aguilera, len stručne vás poprosím. Una cuestión, señor ministro. Igual... Mám len jednu otázku, pán minister. Možno som vás nepočula, ak mi to uniklo, ospravedlňujem sa. Čo si myslí fínska vláda o možnosti navýšenia rozpočtu v rámci veľačného finančného rámca. Chcela by som vedieť, ak ste to povedali a uniklo mi to, spravedlňujem sa, mohli by ste to teraz opakovať? Stanovisko fínskej vlády o navýšení príspevku, ak samozrejme majú na to názor. Jo, kiitoksia kysymyksestä. Ďakujem za otázku. Fínsko predseda teraz Unii. Máme povinnosti ako predsedajúca krajina. Chceme mať dobrú európsku spoluprácu v budúcnosti a chceme zvýšiť dôveru medzi členskými štátmi, tak aby sme mohli hľadať nové riešenia, dobré riešenia a chcel by som zopakovať, že toto nespada do mojej kompetencie tá, tieto, na túto otázku nemôžem odpovedať, nespadá do mojej kompetencie. Spadá to do kompetencie uh, mojich kolegov. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Ďakujem pekne. Sme na konci nášho kola otázok a odpovedí. Ďakujem pekne, že ste si vyhradili tieto dve hodiny a že ste zodpovedali množstvo otázok. E, myslím, že naozaj tu z našej strany zazneli viaceré posolstva a nie len ohľadom financovania. Tam panuje veľká zhoda na tomto výbore. A toto posolstvo určite si vezme pán minister so sebou a takisto aj otázka budúcej spoločnej plnostárskej politiky, ako všetci spoločne budeme pracovať na najlepšom riešení a ako tie mnohé otázky ohľadom obchodných dohôd to po tej júnovej, júlovej výmene s komisárom ukázalo sa, že to zamestnáva ešte stále veľa kolegyň kolegov. Otázka obchodných dohod. Ďakujem pekne. Ja si želám a v tomto hľade som veľmi optimistický, že tá spolupráca bude veľmi dobrá v nadchádzajúcich mesiacoch, že ten kontakt bude dobrý a že do decembra pri všetkých menovaných témach skutočne riadne pokročíme a na dnes vás môžem prepustiť. Ďakujem.